Bohužiaľ, opäť zas a znova musíme otvoriť našu dnešnú schôdzu tým, že si musíme pripomenúť nevinné obete medzinárodného terorizmu. Zdá sa, že takéto niečo zastáva až veľmi smutnou pravidelnou zvyklosťou. Tentokrát hovoríme o útoku, ktorého obeťou boli dve ženy, Treba povedať, že takýto útok rozhodne nebol náhodný. Treba si uvedomiť, že dôstojnosť ochrana práv žien je niečo, čo je základnou hodnotou, základným jadrom našich slobôd, niečoho, kde sme najviac zraniteľní. Je to niečo, čo najviac charakterizuje náš spôsob života, náš spôsob myslenia. Útočte na ženy, ak chcete útočiť na to, čo je v našom srdci, v našom jadre. A práve preto v mene Európskeho parlamentu chcem vyjadriť našu blízkosť. Rodinám týchto dvoch nevinných žien, ktoré boli včera v Marsej zabité. Naša solidarita e, platí aj pre obyvateľov tohoto mesta, pre obyvateľov Francúzska a obyvateľov celej Európy. Je to náš stále rastúci pocit zodpovednosti, že musíme bojovať za hodnoty, v ktoré veríme nikdy nezmeníme spôsob nášho života a spôsob nášho rozmýšľania. Budeme pokračovať. A to až dovtedy, kým nedokážeme poraziť terorizmus. Pred niekoľkými minútami prostredníctvom s prostredníctvom svojho online oznámenia sa ISIS, teda Islamský štát, prihlásil ku katastrofe, ku ktorej došlo v Las Vegas je nepredstaviteľné, kto dokáže spôsobiť a spáchať takéto hrozné činy voči iným ľuďom a kvôli akej ideológii. Musíme si uvedomiť, že ešte stále vláda Spojených štátov nepotvrdila, že tento útok bol teroristický čin. Napriek tomu chceme vyjadriť našu úprimnú sústrasť a čo um, najväčšiu spolupatričnosť so všetkými tými, ktorí boli zasiahnutí týmto tragickým útokom. Opäť eh, si spomeňme všetci na nevinné obete, na ich rodiny, všetci tí, ktorí trpia práve v takýchto dramatických pohnutých udalostiach. Chceme poďakovať všetkým ozbrojeným zložkám, všetkým, ehm, eh, všetkým službám prvej pomoci, ktoré dokázali rýchlo pomôcť občanom, ktorí boli na mieste. Takisto si pripomeňme aj obete útoku, ku ktorým došlo v Edmontone v Kanade minulú sobotu. A pre všetky tieto obete teraz uctíme ich pamiatku jednou minútou ticha. Dobre, týmto vyhlasujem pokračovanie schôdze, ktorá bola ukončitá, ukončená v septembri 2017 a schôdza pokračuje dnešným dňom. Zápis zo schôdze 14. septembra bol distribuovaný poslancom. V prípade, že sú nejaké námietky alebo poznámky k tejto zápisnici, zdá sa, že nie, tak